Otváram zasadnutie. Chcem vyhlásiť výsledky tretieho kola hlasovania o podpredsedoch o podpredsedoch z parlamentu. Celkovo hlasovalo 650, 12 hlasov bolo neplatných, takže odozdaných hlasov bolo 644 a e, jednotliví kandidáti dostali nasledovné počty hlasov. Angelili Roberta 274, Durand Isabel 276, Michal Tomáš Kaminsky, Kaminsky Michal Tomáš 174, Koch Merin Silvana 186, Macmillan Scott Edward 244.

Wieland Draener 237. Na základe výsledkov tretieho kola hlasovania vyhlasujem, že e, podpredsedami parlamentu, Európskeho parlamentu e, budú následovní Miguel Ángel Martínez Martínez, Alejo Vidal Quadras, Dagmar Roth Berens, Libor Rouček, Isabel Durand, Robert Angeli, Diana Wallis, Paul Schmidt, Edward Macmillan Scott, Rainer Wieland, Silvana Kochmerin. Kolegom a kolegyňam, ktorí boli zvolení za podpredsedov Európskeho parlamentu. Srdečne gratulujem, budeme spolupracovať a stretnutie podpredsedov sa bude konať v najbližších dňoch v súlade s článkom 15 odsek 2 poriadku, budú pracovať v, budú pracovať podľa poradia, v akom boli zvolení, alebo podľa veku. A teraz prerušujem naše zasadnutie. Pokračovať budeme zajtra ráno o 9. hodine, takže všetkým zajtra ráno dovidenia.